So. Tak, so. So, liebe Kolleginnen und Dobre, drahé kolegyne, kolegovia. Skôr ako prejdeme k hlasovaniu, mám ešte jedno vyhlásenie, ktoré musím prezentovať. Zrejme si spomeniete, že predseda počas schôdze 11. mája 2016 uvalil sankciu voči kolegovi Sinadinosovi z dôvodu neakceptovateľných pripomienok vo vzťahu k tureckej populácii počas plenárnej schôdze 9. marca. Na predsedníctve pondelok 6. júna sme sa zaoberali odvolaním pána Sinadinosa a jednomyselne sme potvrdili rozhodnutie predsedu, ktoré spočíva v zrušení nárokov na denné diety počas obdobia desiatich dní. O tomto rozhodnutí bol upovedomený aj príslušný poslanec, teda včera. Teraz sa dostávame k hlasovaniu. Nein. Ähm, das ist, äh, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Týmto pádom sme uzavreli toto konanie, tento proces. Äh, kolega mal možnosť